Teraz by som chcela vydať vyhlásenie týkajúce sa oceku 4. Nemáme žiadnu žiadosť alebo pochybnenie e, tohto, tejto opravy. Túto opravu tým považujeme za schválenú. Teraz prechádzame